odpovedi. Môžem vás len uistiť, že e, komisia bude neustále pripisovať veľkú pozornosť a význam tomuto problému. Ďakujeme pekne, pán komisár. E, máme predložené štyri návrhy uznesení v mene skupiny ALDE, e, ďalej zelených, ďalej GUE NGL a taktiež socialistov a demokratov. Hlasovanie e, k týmto dokumentom prebehne zajtra o 11.30. Týmto je rozprava k tomuto bodu na dnešnom programe uzavretá. Prejdeme k poslednému bodu na našom programe. E, je to e, bod jednominútové vystúpenie na základe článku 150 rokovacieho poriadku a prvým rečníkom bude pán Skilakakis. Pani predsedajúca, začnem hovoriť o Egypte. No, aké nevydané. Ja si myslím, že ESVČ by sa malo zmobilizovať hlavne teraz, aby obránilo egyptianov, egyptské menšiny a tiež historické inštitúcie, ktoré reprezentujú ortodoxný patriarchát v Alexandrii. Ale teraz sa vrátim k téme, ktorú som mal na programe, a síce odpad. Takmer všetky členské štáty EU v súčasnosti čelia e, postupom porušenia zmluvy. V niektorých prípadoch e, porušenie európskeho práva je flagrantné v prípade cezhraničnej prepravy odpadu ale z politických dôvodov, teda e, keď hovorím, že na mojom dvorčeku to ja nechcem, tak e, vidíme, že situácia sa nezlepšuje. Európska komisia musí prijať všetky možné opatrenia, aby vyvíjala tlak na členské štáty. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalšou ročníčkou je pani Dančila. Ďakujem. Aká je situácia v Rumunsku? Ako sa porušujú práva právneho štátu? Konstantín Nikolesku, člen opozície, bol zadržaný a to bolo vopred oznámené. To vôbec nie je demokratický postup moci tieto opatrenia rumunskej vlády spôsobujú, že obyvateľstvo manifestuje na uliciach ľudia, ktorí sú chudobní. Ja by som rada na toto upozornila. Rumunská vláda nakúpila zariadenie za 10 miliónov eur, aby potlačila manifestujúcich. Ide o politickú diktatúru v Rumunsku. A ak neprídu teraz sankcie, tak čo sa potom stane v budúcnosti? My neprotestujeme proti spravodlivosti, ale proti zneužívaniu politickej moci. EU žiada rešpektovanie demokracie v Egypte alebo v Tunisku, ale treba rešpektovať demokraciu aj v členských štátoch. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Kazak. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, e, kolegovia. E, problém producentov tabaku v Bulharsku spôsobuje mnoho napätia v niektorých regiónoch e, a Bulharska a tiež vedie k masovým protestom. Viac ako 10 tisícov ľudí sa zúčastnilo týchto protestov. Súvisí to s pozastavením štátnych dotácií pre producentov tabaku. 17 eh, členských štátov eh, produkuje tabak, ale Bulharsko je jedinou krajinou, kde nie je možné poskytovať dotácie. 76 eh, biliónov eur sa plánuje poskytnúť vo forme dotácií pestovateľom tabaku, ale nedostali sa priamo k pestovateľom samotným. Ďalším rečníkom je pán Tremopulos. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, dnes v konsenzuálnom, absolútne v konsenzuálnom prostredí a nálade pán predseda Buzek uznal, genocídu, genocídu e, Rómov v Tretej ríši. Je to pravda, že to bola najviac potlačená menšina za posledné roky. A čo vlastne urobíme? V júli 2008 Európska komisia žiadala vypracovanie správy o európskych politikách v oblasti rómskej problematiky 18 členských štátov, 18 členských štátoch EÚ. Prečo ja kladiem teraz túto otázku? Pretože si myslím, že oneskorenie e, v publikácii tejto správy, že s tým nemôžeme súhlasiť. Pani komisárka Redingová odpovedala, že, že až do decembra roku 2010 bude správa v našich rukách. A ešte stále tomu tak nie je, aby som chcel vedieť prečo. Ďalším rečníkom je pán Čepo. Čopo? Herr Joko, auch wenn ich es nicht perfekt betone, habe ich yes. erkennen. Pán Čopor, neviem, či to dobre vyslovujem. E, wielokrotnie wypowiadają się... Ďakujem, už som tu hovoril mnohokrát počas parlamentných rozpráv o emisiách skleníkových plynov. Európska komisia tento problém veľmi sleduje, ale ja by som rado priamil vašu pozornosť na fakt, že skleníkové plyny veľmi vplývajú na mnohé priemyselné odvetvia a to vedie k tomu, že sa presúvajú výrobné eh, haly a zariadenia mimo Európskej únie, aby sa neprodukovali skleníkové plyny v Európe. Všetky tieto dôsledky Európska komisia žiaľ nevzala do úvahy a poučili sme sa, že keď ďalšia veľká výrobná hala v Poľska alebo z Nemecka sa presunie do bývalej krajiny Sovietskeho zväzu alebo do Južnej Ameriky. Až potom vidíme, čo sa vlastne deje a myslím si, že komisia by mala zasiahnuť, pretože nemá žiadnu víziu, žiadnu perspektívu. Teraz pani Figurejdo na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade, ako som už slúbila občanom na stretnutí minulý týždeň, chcela by som tu označiť a po, teda vykrik pohoršenia, tak ako ho vyjadrili organizácie občianskej spoločnosti o skutočne takých negatívnych dôsledkoch chudobe, sociálnej nerovnosti, napriek tomu, že rok 2010 bol Európskym rokom boja proti chudobe, tak napriek tomu ku chudobe a k nerovnostiam sa stále dochádzalo, sa zväčšovali. Chceme e, aby aj tieto organizácie sa brali do úvahy pri boji proti chudobe v rámci mnohých príkladov, ktoré boli zaujímavé v tej sociálnej diskusii a z viacerých návrhov by som rada zdôraznila niektoré, ktoré súvisia s úlohou Európskeho parlamentu pri upozorňovaní konkrétnych situácií. Mala by sa vytvoriť pracovná skupina, ktorá by mala sledovať e, vývoj hospodárskej kríze je dopady na sociálnu oblasť a žiadať od rady, aby kontrolovala aplikáciu týchto e, opatrení. Ďalší rečník. Musím upozorniť, že na základe rokovacieho poriadku naozaj jednu minútu maximálne máme za sebou dlhý deň. Nie je to zdvorilé voči kolegom preťahovať rečničky čas. E, ďalším kolegom na zozname je pán e, Marinescu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Skupina Ševal prijala správy o stave v Rumúnsko a tam sa konštatuje, že Rumúnsko splňa všetky šengenské kritéria, ale rada nechce umožniť prístup a blokujú sa postupy. Poslanci nemôžu hlasovať, keďže nepoznajú tieto správy Rumúnsko žiadalo o otajnenie dokumentov a rada aj tak ešte stále je toto rozhodnutie. Ja si myslím, že Rumúnsko má právo aby postúpilo parlamentu všetky dokumenty týkajúce sa prístupu do šengenského priestoru. To môžu byť jediné kritéria na rozhodnutie o prijatie do priestoru. Ak sa aplikujú iné kritéria, tak to nie je v zmysle európskych zmluv, nie je to európsky prístup. Rumunsko splnilo všetky legálne kritéria a podmienky na ochranu vonkajších hraníc a musí dostať odpoveď, ktorú jej dlžia európske inštitúcie. Ďakujeme pekne. Teraz pani Plum. I would like to inform you that ja by som vás rada informovala, že demokracia v Rumunsku nikdy nebola vystavená takému tlaku za posledných 20 rokov, ako teraz už sme vás upozorňovali v súvislosti s predsedom um, komory poslancov, ktorý veľmi výrazne zasahol do dôchodkového systému. Prezident e, jedného, jednej mestskej rady a jeho kroky opäť raz dokazujú, že vládna strana v Rumunsku e, výrazne ohrozuje základné práva občanov Rumunska. Všetky opatrenia, ktoré boli prijaté na úrovni vlády, dokazujú, že e, demokracia v Rumunsku nefunguje a je namierená proti ľuďom v Rumunsku. Nesmieme pripustiť, aby členský štát EÚ sa správal takto nedemokraticky, aby zatýkal ľudí svoj voľne, aby zneužíval verejné inštitúcie na to, aby prejavoval osobnú pomstu. Spoločne musíme obhajovať svoje slobody, svoje práva a našu spoločnú demokraciu. Ďakujem. Dank. Ďakujeme pekne. E, teraz e, ďalšou rečničkou je pani Harkin. Vážená pani predsednička, ako írska poslankyňa žiadam EÚ, aby niečo urobilo s nemožnou finančnou situáciou v Írsku. Áno, museli sme vziať zodpovednosť na svoje plecia za naše vlastné zlyhanie, ale nie sme v tom sami. Kasinové typy investícií v mnohých krajinách zaplavili írske banky a írske banky sa zrútili ako domčeky z karát. Írsky daňoví poplatníci majú na bedrách hrozné bremeno. 5,8% je hrozné číslo a naše splácanie, naša možnosť splácať je veľmi zložitá. Toto sa nemôže diať takýmto spôsobom. Prečo? Emigrácia stúpa, podniky zatvárajú a 4 roky za sebou už GNP nestúpa, ale klesa. Európska centrálna banka e, naliala do bank 110 miliard v roku 2010 a 40 biliónov v decembri 2010 spolu je to strašne veľa a situácia sa stáva nezvládnutelnou. Pán Baroso povedal, že ak by sme to mali zvládnuť, tak naozaj treba urobiť ďalšie závažné kroky. Ďakujeme pekne. Teraz pani Doc. Vážená pani predsednička, iba minulý týždeň medzi mojimi voličmi v Severnom Írsku terorista odpálil bomby v severnom Belfaste. Iba milosťou Boha sa podarilo odvrátiť osud ktorý by čakal mnohých ľudí, pretože bezpečnostné opatrenia našťastie boli účinné. Cieľom tohoto odvrateného útoku boli policajní dôstojníci a je to súčasťou sériu útokov, ktoré sa snažia útočiť na policajné zložky v Severnom Írsku. Pani predsednička, tieto útoky sa nedosiatali ani do správ. V Británii nie to v Európe a predsa nám pripomínajú, že náš obrovský pokrok v tom, ako napreduje Severné Írsko, je jedna vec, ale ešte stále sú tam ľudia, ktorí chcú vrátiť veci späť. Pán predseda Európskej komisie Barroso sa stretol s Peterom Robinsonom a potvrdil e, svoje záväzky spolupracovať v ďalšom boji proti terorizmu a všetci sa snažíme dosiahnuť mier. Ďakujeme pekne. Teraz pán Šogor. Számos elégedetlenkedő és méltatlankodó hang. Zaznamenali sme negatívne a nespokojné vyjadrenia na margo maďarského predsedníctva. Nie všetky kritické pripomienky boli namierené na samotný program predsedníctva. Niektoré hlasy e, vyjadrili ste nespokojnosti s mediálnym zákonom a komisia už e, zaslala svoje komentáre maďarskej vláde. Maďarská vláda e, sa vyjadrila, že je ochotná zmeniť tento zákon. Zaujímala by ma, prečo nebola e, takáto e, medzinárodná reakcia e, na slovenský jazykový zákon, ktorý je ešte stále platný. Okrem iného zavádza pokuty pre tých, ktorí nehovoria oficiálnym štátnym jazykom. Prečo nezasahujeme, keď takoto bolo, bola porušená jedna z základných slobod maďarskej menšiny na Slovensku? Niektorým veľmi vadí koberec na podlahe v budove rady, e, ktorá táto mapa e, popisuje mapu spred 160 e, rokov. Je to symbol silnejšej Európy, ktorú vybudujeme iba, ak sa budeme držať našich tradícií. Ďakujem pekne. 14. februára bude Valentína a to je zároveň deň, ktorý oskedy kedy bojujeme proti epilepsii. Je mnoho ľudí, ktorí trpia touto chorobou, 6 miliónov Európanov a v Škótsku 39 tisíc ľudí má chorobu a iba 20 tisíc e, škótov dostáva také lieky, ako potrebuje. To znamená, že 19 tisíc e, škótov sa musia obávať ďalšieho epileptického záchvatu. To znamená, že mnohí ľudia žijú v obavách, že u nich nebola táto choroba diagnostikovaná keď existuje vírus epilepsie, tak sa musíme snažiť o náležitú diagnostiku a zachytenie všetkých prípadov. Všetci neurológovia, ktorí sú špecialistami na epilepsiu, musia urobiť svoje maximum. V parlamente bude ďalší deň. Ja dúfam, že prídete všetci na túto udalosť, ktorú organizujeme. A chceli by sme privítať odborníkov centra v Škótsku, ktorí bojujú proti epilepsii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán eh, Segedy. Ďakujem, pani predsedajúca. A ďakujem za slovo. A rád by som sa vyjadril k prípadu Sikej eh, Žiala eh, Rumunský prezident e, sa vyjadril, že nepodporuje autonómiu tohto regiónu Sekes. E, rád by som povedal veľmi jasne, že Sekecov má právo na seba určenie, má právo na autonómiu. Rád by som pripomenul všetkým, že seba určenie je medzinárodne podporovaným právom Európska únia stanovuje, že niektoré menšiny majú právo získať autonómiu, iné nie. Napríklad eh, Baskovia majú právo, zatiaľ čo e, eh, sekcovia nie. Ak nepodporíte autonómiu sekejcov, nie ste naozaj s tými Európanmi. Teraz pán Kelly. Ďakujem, pani predsednička, za priestor. Rád by som povedal, že jedným z veľkých cieľov Európskej únie je sloboda cestovania, sloboda obchodovania a sloboda pracovať. Nemáme slobodu pracovať, pretože neuznávame vzájomne naše kvalifikácie. Ak lekár pracuje v Taliansku, musí 9 e, mesiacov čakať, kým mu povolia pracovať v Írsku. To nedáva vôbec zmysel. Mali by sme tento systém, ktorý je istým dobrým modelom, e, nastoliť celej Európe, najmä ak by sme chceli začať fungovať podľa služieb elektronického zdravotníctva, tzv. e-health. Vtedy vzájomné uznávanie diplomov je veľmi dôležité, nevyhnutné. Ďakujeme pekne. E, ďalším rečníkom je pán Sesku. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, zneužívanie moci rumunskej vlády ukazuje, že táto krajina sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii. Napriek tomu, že máme demokratickú ústavu, e, články tejto ústavy sa neustále porušujú. Teoreticky máme oddelené moci, ale jediný moc je prezident a ten kontroluje všetko a robí, čo len chce, zneužíva neustále svoje kompetencie a chce znižiť opozíciu a priškrtiť akýkoľvek opozičný hlas, ktorý by navrhol nejakú alternatívu k jeho vláde. Nesmieme byť indiferentní k tomu, čo sa deje v Rumúnsko ani tu, ani v iných členských štátoch. Všetci by sme mali jasne povedať, čo sa tam deje a nenechajte sa nejakým spôsobom zavádzať e, oficiálnymi vyjadreniami rumunskej vlády. Akty hovoria sami za seba, keď chceme vidieť smutnú realitu mojej krajiny. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Ivan. Ďakujem, pani predsedajúca. Pravidelne by som chcel pripomínať pánovi predsedovi Buzekovi e, situáciu vývoja demokracie v Rumunsku. Pán predseda bol v Rumunsku, podporil rumunskú vládu aj prezidenta a ja by som rád pánovi predsedovi parlamentu povedal, že rumúnska vláda mm, mm, robí so zákonmi, čo chce a že nemá žiadne kompetencie a moc, lebo prezident všetko menuje, menuje všetkých ministrov a za každým informuje, kedy sa majú príjmať dôležité opatrenia v krajine. Vinní mm, na 30 dní vchádzajú do väzenia a až potom prebehne s nimi e, súd. Tiež som požiadal od pána Buzeka oficiálne stanovisko a dostal som len tlačové komuniké prezidentu Basesku. Až dodnes čakám odpoveď pána predsedu Buzeka. Ďakujem pekne, teraz pán Mirsky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prečo si myslíte, že Európsky parlament príjma svoje uznesenia asi preto, aby boli zrealizované v praxi, ale zdá sa, že lotišská vláda nemieni zrealizovať uznesenie, ktorá bola 11. marca 2004 už prijaté. Toto uznesenie jasne hovorí, že Lotyšsko musí zaručiť práva na voľbu vo miestnych voľbách, voľbách všetkým trvalým obyvateľom v danom regióne. Prečo lotyšská vláda toto nedodržuje, Existuje lotyšské príslovie, keď, až keď stará jablon zakvitne a v ruštine hovoríme, až keď e, krab začne pískať a v angličtine hovoríme, keď prasata začnú lietať. Až vtedy toto uznesenie bude prijaté, ale 350 tisícová menšina je ešte stále diskriminovaná v Latišsku. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ako ďalší dostane slovo pán Enčiu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Asistăm la evenimente care vor schimba... Dnes vidíme, e, že sú tu udalosti, ktoré sa e, zmenia situáciu a históriu v Severnej Afrike. Diktatorské režimy nemôžu ostať pri moci. A ja by som rád upozornil všetkých vás, že existujú aj formy diktatóry aj v takej krajine, ktorá je členským štátom a ktorá Rumunsko a ktoré sa považuje za demokratický štát. Samozrejme, vychádzame z prezumcie neviny a keď chceme niekoho odsudzovať, tak ho treba e, súdiť na slobode, ak nechceme tento princíp porušiť. Ale tento princíp neplatí v Rumunsku, keď ho aplikujú Basesku alebo jeho privrženci. Napríklad e, vyhlásenie prezidenta Basesku v Štrásburgu 5 mesiacov predtým, ako bol zadržený Nikolesku, významný člen opozície, bol zadržaný napriek tomu, že tento pán ešte ani e, nebol na súde. Aký viacej dôkazov potrebujete na to, že prezident Basesku rozhoduje o tom, kto kedy a ako bude uväznený? Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Kretu. Sie haben kein Mikrofon, Frau Kollegin. Ja, jetzt. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Rada by som upozornila na prenasledovanie politickej opozície v Rumunsku. Je čím ďalej tým viacej zneužívania právomocí zo strany vlády. Príjmajú sa prísne reštriktívne opatrenia, ktoré majú obrovský dopad na životnú úroveň obyvateľstva. Rumúnska vláda príjima čím ďalej tým viacej antidemokratickejšie opatrenia, aby sa udržala pri moci. Ako hovorila jedna z mojich kolegyň, kolegy, jeden člen opozície bol zadržaný a to je jasný dôkaz ohrozenia opozície v Rumúnsku. Zároveň národný rozpočet sa používa klientami vlády Vládne opatrenia e, spôsobili sociálne protesty a my sa k týmto protestom pripájame. Pripájame sa k protestom proti tomu, čo robí rumúnska vláda e, s opozíciou a s odbormi. Myslím, že treba prijať opatrenia proti porušovaniu ľudských práv v Rumúnsku. Ako? Posledný dostane slovo pán kolega Kortedla Štra, už ste to správne uhadli. Ďakujem. Chcel som s vami zdieľať e, moje veľké uspokojenie. Prednedávnom sa v Španielsku podpísal veľký sociálny a ekonomický pakt medzi vládou, odbormi a podnikateľmi. Španielsko takto je schopná prekonať, schopné prekonať svoje ťažkosti a posilniť e, blahobyt v štáte. Tento pakt je unikátnym príkladom v globálnej kríze ako e, sa snažíme vyriešiť situáciu hm, s pohľadom do budúcnosti. Ďakujeme pekne, pán kolega. Týmto sme uzavreli tento bod na dnešnom programe a dostali sme sa aj na záver našej dnešnej schôdze. E, plenárna schôdza bude pokračovať zajtra ráno od 9. do 13. hodiny. Zápisne.